transparentnosť bude pokrivkávať. My jednoducho musíme byť eh, partnermi pre našich eh, eh, pre našich partnerov a musíme si premyslieť ďalšie kroky. Áno, hovorím, hovorí pani predsedajúca, ďakujem veľmi pekne. Týmto končím rozprávu a hlasovať sa bude zajtra. meine sehr verehrten kolleginnen und kollegen! vážené kolegyne a kolegovia, ako ďalší bod dnešného programu rokovania e, tu máme správa pána Kazu, spoločný systém teda nezbrianej hodnoty, pokiaľ je o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu. Hneď začneme rozpravu k tomuto bodu a ako prvý rečník bude hovoriť pán spravodajca Kaza. Máš 4 minúty. Eh, Ďakujem. V prvom rade by som chcel upútať vašu pozornosť na skutočnosť, že budeme mať v ekone dôležité hlasovanie a preto mnoho poslancov bohužiaľ nebude prítomných, pretože meškáme s týmto hlasovaním, ktoré iba začalo. Ako veľmi správne poznamenala pani predsedajúca, je veľmi, táto správa je veľmi dôležitá, pretože sa zaoberá systémom DPH, ktorý treba novelizovať. Vieme, že rokovania e, pre novelizáciu stáleho systému DPH prebiehajú už nejakú dobu. E, stále však nemáme prielom v rokovaniach prechodný systém, ktorý e, funguje od roku 1993, sa opäť niekoľkokrát rozširoval a vieme, že takýto e, stav nie je udržateľný a preto musíme nájsť riešenie trvalé. Prechodný dočasný systém e, DPH, ktorý momentálne máme, nie je výsledkom e, vnútorného trhu, je to systém, ktorý znižuje efektivitu podnikov a obmedzuje e, účinnosť e, konania týchto podnikov cezhranične. Veľkými obavami nás naplňa to, že tento systém je zraniteľný zo strany mnohých foriem podvodov. Nedávno sme o takýchto podvodoch tu v parlamente hovorili. Má to výrazné dopady na príjmy, ktoré získavajú a vyberajú e, členské krajiny. Riešenie, ktoré máme pred sebou, e, už musíme nájsť e, dobré riešenia po dlhom konzultačnom období. Každý asi viete, že komisia nás uistila, že veľmi čoskoro vydá tzv. zelenú knihu, tak aby prebehla diskusia k tejto téme. Správa, ktorú som vypracoval, vyzýva komisiu, aby zabezpečila e, postup alebo po, po, proces, ktorý bude efektívny, aby sa urobilo všetko preto, aby nový systém vnútorný trh e, zefektívnil. Po druhé, tento nový systém bude mať za cieľ znížiť zaťaženie e, podnikateľskej sféry a po tretie potom bude efektívne bojovať proti podvodom. Táto správa, ako vieme, e, bola už e, prijatá vo výbore pre ekonomické záležitosti a takisto vyzýva komisiu, aby sa postarala o to, že konkrétne návrhy sa zverejnia do roku 2013 a chcel by som podčiarknúť e, už povedané, chceme mať systém, ktorý e, začne platiť od roku 2013. Návrhy naopak musia byť e, už do roku 2013 uverejnené. Bol by som rád, keby sa tak udialo a ja som tu hlasom e, názorov celého parlamentu. Chceli by sme, aby tu bol systém do konca funkčného obdobia, tak aby terajší prechodný systém nemusel byť do nekonečna predržovaný. schvalujeme obnovenie nového systému a e, očakávame schválenie. Či sa, budú, či sa budú zvažovať nové návrhy. Na záver by som chcel poďakovať tieňovému spravodajcovi, mojim kolegom a dúfam, že o týchto veciach budeme aj naďalej dobre diskutovať, aby sme čo najskôr našli optimálne riešenia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Kasa. No a teraz v mene Európskej komisie dostáva slovo komisár Šemeta. Nech sa páči. Thank you, Mr. President. On... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Veľa vážení poslanci, chcel by som poďakovať Európskemu parlamentu a spravodajcovi Davidovi Kazovi eh, za jeho konštruktívnu a aktuálnu správu o návrhu komisie o 5 rokov eh, rozšíriť a predložiť platnosť pravidel o minimálnych štandardoch pre eh, daň z pridanej hodnoty tento návrh je pomerne jednoduchý a vôbec nie je kontroverzný. Stanovisko Európskeho parlamentu a pozitívne stanovisko Európskeho parlamentu umožní rade prijať do konca roku na tento návrh a to práve včas, než vyprší platnosť súčasných pravidel. Návrh bol už prediskutovávaný na rade a na pracovných skupinách rady. Neobjavili sa žiadne, žiadne problémy. No a tak, ako povedal už David Kaza, návrh komisie dá spoločnosťam a podnikom právnu istotu a umožní ďalšiu, ďalšie hodnotenie e, vhodnej úrovne štandardizovanej DPH na európskej úrovni. No a komisia skutočne už veľmi skoro spustí komplexnú diskusiu o budúcnosti DPH, aby sme zhodnotili a vyriešili mnohé nedostatky v systéme DPH v Európe, ako je komplexita, príliš vysoká byrokratická záťaž pre podniky a podvody. Do konca roku komisárom navrhnem zverejniť zelenú knihu o zhodnotení súčasného systému a preferovaných spôsoboch ďalšieho rozvoja. Teším sa na reakcie o otázkach, ako, ako dosiahnuť jednoduchší Eh, a modernejší systém DPH a ako znížiť náklady pre podniky, hlavne malé a stredné podniky, ako obmedziť podvody a zajistiť flexibilitu pre členské štáty. Na základe výsledkov komisia bude definovať budúcnú, budúcu politiku o DPH a o to oznámením o ďalšom postupe koncom roka 2011. pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené, ukazujú odhodlanie Európskeho parlamentu podielať sa na budúcej stratégii Európy pre DPH. V, vítam váš záujem a teším sa na veľmi plotnú debatu o tejto veľmi dôležitej otázke. Avšak myslím, že tieto pozmeňujúce návrhy sú mimo rozsahu návrhu, o ktorom hovoríme dnes, pretože ten sa zameriava len na časové rozšírenie. Okrem toho, niektorí niektoré body diskusie by, by sa mali objaviť na základe zelenej knihy a to platí hlavne pre pozmejúci návrh, ktorý ráta s tým, že komisia predloží definitívne pravidlá o sadzbe DPH do konca roku 2013. V tejto fáze komisia nechce sa zaviazať a nejakému konkrétnemu dátumu. Zatiaľ sa nedá predvídať výsledok konzultácií, ktorý bude širší ako sadzby DPH. Dúfam, že tieto e, závery dajú jasnú prioritu o, a víziu priorít budúcnosti EU komisia do, a je plánované legislatívne návrhy budú závisieť od výsledku týchto konzultácií. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. No a teraz e, rečníci v mene politických skupín a za EPP na 1,5 minúty arvoisa puhemies. Komission esitys keskittyy nykyjärjestelmän voimassaoloajan. Tento návrh sa na to, aby aktuálny režim mohol pokračovať roku a spomína sa tam e, obmedzenie, e, teda v rozmedzi 10 percentných bodov. Je to veľmi dôležité, tak aby sme zabezpečili rôznym deformáciám, teda zabezpečuje, že predideme deformáciám e, trhu. Je potrebné, aby sa rýchlo ukončili e, konzultácie, pokiaľ ide o zlepšenie fungovania DPH. Návrhy, ktoré e, v tejto súvislosti prekladáme, sú veľmi dôležité, pretože chceme ukázať smer, ktorým by sme sa podľa nás mali vydať v oblasti systému DPH. V budúcnosti budeme potrebovať zmenšenie administratívnej záťaže v tejto oblasti, aby sme zjednodušili život malým a stredným podnikom. Mali by sme takisto bojovať proti eh, podvodom v oblasti DPH. Veci v niektorých členských štátoch dobre nefungujú a jedným z problémov by bolo, keby sa DPH zvyšovalo, čo by eh, nepomohlo ako eh, zdroj príjmov pre eh, členské štáty v, teda v tých krajinách, kde je vysoká miera podvodov. Myslím si, že zo strany komisie je naozaj potrebné, aby sa zaoberala touto témou. Ďakujem pekne. A v mene socialistov a demokratov na dve minúty pán Kutaš arată în propunerea de directivă a Consiliului. Ďakujem pekne, ako to vidíme pri e, tomto návrhu e, smernice. E, zatiaľ sme tu mali celkom dobré fungovanie, ale potrebujeme spoločné úpravy, ktoré zohľadňujú závery ktoré sme vyvodili z tých rôznych kríz v EÚ. Potrebujeme novú európsku stratégiu v oblasti DPH, odľahčenie a odbúravanie prekážok, ktoré momentálne ešte sú um, pred malými a strednými podnikmi. Takisto potrebujeme zlepšiť boj proti podvodom v tejto oblasti. Ale skôr, než sa dopracujeme k týmto cieľom, potrebujeme predlžiť aktuálnu uh, úpravu až teda po rok 2015, tak aby sme zabezpečili určité, bezpečie určitú istotu v tejto oblasti. Myslím si, že takisto e, toto prispieje k lepšej harmonizácii v daňovej oblasti. Želáme si teda novú úpravu v tejto oblasti celkovo, ale chcel by som povedať, že niektoré e, vlády, ktoré e, plánujú zvýšenie DPH na 24 ako napríklad Maďarsko a Rumunsko, tak by som chcel povedať, že doteraz E, sa vlády pridržali e, toho e, maximálneho rozpeťa DPH od 15 do 25 a pokiaľ ide o túto oblasť, mali by sme sa naozaj vyvarovať toho, aby teda DPH mohla predstavať ešte viac než 25 Treba mať na mysli obyvateľstvo, boj proti chudobe a podobne zavedenie vyššej sadzby DPH by e, takisto e, neprispelo e, k teda riešeniu týchto problémov. Ďakujem pekne, pán Kutáš. V mene ALDE na 1,5 minúty má slovo pán Schmidt. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem pekne aj pánovi spravodajcovi. Principiálne by som vychádzal z toho, že by sme spotrebu nemali nejako podporovať, e, ale respektíve zdaňovať formou zvýšenia daní, ale pokým sa nezväčší táto priepasť, tak sme doteraz akceptovali, že sú tu určité rozdiely. Profesor Monty, ako to dobre viete, vo svojej správe o vnútornom jednotnom trhu poukázal aj na to, že súčasné nezrovnalosti sa e, nakoniec budú vplývať na jednotný trh negatívne a preto musíme pre sadzby HDP urobiť jednotné postupy, aby sme potom aj formou prepracovania mm, systému HDP mohli vypracovať určitý princíp, ktorý by bol takým kľúčovým pre vnútorný trh. Nemalo by to byť v jednotných článoch, e, členských štátoch rozdielne. Komisár na to poukázal, zaťaženie občanov by malo byť zaťa- zjednodušené, predovšetkým pokiaľ ide o malé a stredné podniky, mali by sme vytvoriť to, aby sme e, mali čo menej podvodov pán predseda. Toto je otázka, ktorá súvisí aj s jednotlivými členskými štátmi a Musíme si byť vedomi toho, že dobre fungujúci vnútorný trh vyžaduje, aby sme mali úzkú spoluprácu, aj pokiaľ ide o daňové otázky, tak ako to vidíme dnes. Dúfam, že komisia a pán komisár eh, odváži sa čeliť týmto otázkam a zapracovať ich do svojho nového návrhu, aby sme mali dobre fungujúci jednotný trh, ktorý by bol východiskom pre túto situáciu napriek jednotlivým odporom zo strany členských štátov. Žijeme ťažkú dobu a ťažké časy.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 vlastne bola pre, premeškaná šanca. Pán... Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. V predloženom návrhu komisia

myslím že je to aj v záujme e, našich e, ekonómov a e, podnikateľov aby celý systém dane z pridanej hodnoty bol preskúmaný termín do roku two thousand and thirteen považujem za celkom reálny a proste aby sme posunuli tento problém nie na riešenie sadzieb ale na riešenie pravidiel. ďakujem za pozornosť. ďakujem pekne pán páška. teraz má slovo pán pán Bronz. E, Danie v podstate zlo musí zohľadňovať výdavky. Predtým, než sa rozhodneme e, zaviesť takúto dan, tak musíme zobrať do úvahy, koľko ľudia miňajú peniaze. E, návrh zo strany komisie v roku 1993 by ešte zobral viac moci zo strany členských štátov. A to je ich právo mať túto právomoc. A členské štáty by nemali byť e, úplne bez pomoci. Boj proti podvodom je dôležitá. Harmonizácia DPH je dôležitou konsolidáciou právomoci v, HD, v Európskej únii. Ďakujem pekne, pán Bronz. Pani Basesku, nakoľko už ste prišli medzi nás, tak máte teraz 1,5 e, minúty. Pán predseda, prepáčte, že som prišla neskôr. H, DPH by sa malo sústrediť predovšetkým na zníženie zaťaženia a malo by viesť k vytvoreniu lepšieho prostredia pre podnikateľov. Nemáme určitú rovnováhu, pokiaľ ide o vnútorný trh v tejto oblasti a preto mm, sú tu podniky, ktoré sú znevýhodnené. Súčasné DPH, e, tak ako ho poznáme v jednotlivých členských štátoch, má určité nedostatky a to sa častokrát aj využíva. Preto by som chcel apelovať na komisiu, aby publikovala výsledky e, štúdie, ktoré urobila. Takisto by malo, mala komisia urobiť aj informácie o tom, ako a čo, k čomu dospela v diskusii so všetkými zúčastnenými stránami, pokiaľ ide o daňové sadzby, pokiaľ ide o možnosti najväčšej sadzby, pokiaľ ide o DPH, ale aj pokiaľ ide o miesto zdaňovania pre dodávky na vnútornom trhu. Ďakujem pekne, pani Basesku. Pán komisár, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ctení členovia. Chcel by som sa poďakovať za pripomienky a názory, ktoré boli vyjadrené v tejto rozprave. Som rád, že komisia a parlament zdieľajú e, názory, pokiaľ ide o reformu daňového systému. Tak som to povedal v úvode. Vítam ducha pozmeňovacích závrhov, ktoré sa týkajú budúcnosti DPH. Komisia si myslí, že tento, tieto technické pozmeňovacie návrhy sa týkajú periodického predlženia štandardných sadzier DPH. Výsledky takýchto konzultácií, pokiaľ ide o novú stratégiu DPH, sa spomína preto, aby sa odôvodnil dôvod, prečo je predčasné stanoviť trvalú sadzbu alebo trvalú úroveň DPH. Preto ešte nie je dôvod, aby sme hovorili o cieľoch alebo o rámci novej stratégie DPH v tomto kontexte a v tomto momente. Takisto by som chcel zopakovať, že komisia sa nemôže zaviazať, pokiaľ ide o konkrétny dátum návrhu legislatívneho, ktorý sa týka DPH. Najprv musíme mať diskusiu o budúcnosti DPH, ktorá nám dá jasný pohľad na to, aké sú priority komisie. Výsledok takýchto konzultácií potom zavedie komisiu pokiaľ ide o plánovanie budúceho legislatívneho návrhu. Čiže musím povedať, že finalizujeme našu spoločnú prácu, pokiaľ ide o zelenú knihu a v najbližších týždňoch e, sa budeme zaoberať tými kľúčovými otázkami, pokiaľ ide o otázky, ktoré nás zaujímajú, ktoré zaujímajú verejnosť, členov parlamentu, a takisto aj reprezentantov členských štátov. Čiže tieto otázky, ktoré tu budú nastolené, budú sa týkať predovšetkým tých tém, o ktorých sme dnes hovorili a v rámci našej rozpravy. Čiže skutočne sa teším na túto plodnú debatu a v budúcich mesiacoch, aby sa nám podarilo v rámci komisie skutočne rozvinúť oveľa lepšiu stratégiu DPH pre budúcu DPH. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár, pán Kasa.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 povedali moji kolegovia, potrebujeme eliminovať všetky podvody v systéme, musíme pomôcť eh, sektoru podnikateľov, aby sa eliminovali všetky prekážky, ktoré stoja v ceste takéto reforme súčasného systému a chceme, aby vnútorný trh bol oveľa účinnejší, flexibilnejší. Eh, no, ešte sme nehovorili o detailoch, pokiaľ ide o riešenie. Očakávame tu od komisie, aby predložila návrhy, ktoré by boli realizovateľné, aby sme mohli skutočne diskutovať o novom <clears throat> systéme, aby tento bol skutočne e, z, intenz, aby bol zlepšený. Čiže musí, a to bolo aj cieľom tejto správy. Cieľom tejto správy bolo toto časové obdobie, o ktorom sme tu hovorili. A takisto musíme povedať aj to, že chceme mať zo strany komisie také návrhy, na ktoré by sme mohli reagovať, aby sme vám mohli predostrieť naše názory, aby sme to zosúladili. Ďakujem pekne, pán Kasa. Tento bod je tým uzatvorený. No a zajtra na obec sa bude hlasovať. No a teraz prichádzame k bodu humanitárna pomoc pre Haiti. A slovo